Je to spoločné stretnutie parlamentných výborov FAM ELIBE. Našim prvým bodom programu je prijatie programu. Nie sú žiadne návrhy na zmenu programu, takže budem považovať tento program za schválený. E, bod 2 dnešného programu je to rozhodnutie príkaz, Európsky ochranný príkaz Dôvod tohto postupu je, že je potrebné ochraňovať práva obetí násilia. Samozrejme, toto právo sa týka aj prevencie násilia na ženách a na deťoch. A z tohto dôvodu toto rozhodnutie je v kompetencii nášho výboru, výboru FAM a tiež výboru LIBE. Rozhodli sme sa, že budeme spolupracovať v zmysle článku 51 a na základe toho teda spolupracujeme a preto sme zvolali aj toto spoločné stretnutie. A toto stretnutie ktoré sa konalo v januári. Predsedal mu pán López Aguilar a ja. A prišli sme s iniciatívou na návrh smernice. 26. januára Európsky parlament dostal túto dokumentáciu. Od toho času sme mali 4 spoločné stretnutia. Spravodajcovia predložili svoje správy a páni poslanci sa mohli zúčastniť tejto práce a postupu Tiež sme boli informovaní o stanovisku Rady a komisie. Máme aj stanovisko právnych služieb Európskeho parlamentu k právnemu základu tejto smernice. E, diskutovali sme o ňom 4. júna. 12. E, júla e, vypršal termín na podávanie pozmenujúcich návrhov. Bolo ich predložených 141, 12 kompromisov. A teraz dávam slovo pánovi Lópezovi Aguilarovi, aby dodal to, čo je potrebné z hľadiska výboru LIBE. Ak tu nikto nemá, áno, je to procedurálna otázka. Len myslím, že by sme mali hlasovať o 9 lebo v Libe hlasujeme o 10. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedkynia. Dávam slovo obom spravodajcom. Najprv pani Jiménez Beseril z výboru FAM. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi stručne, ďakujem pekne pani predsednička. Jediné, čo som chcela, je poďakovať v prvom rade ďalšej spravodajkyni pani Romero, s ktorou sme spolupracovali rovnako ako tieňovým spravodajcom sekretariátu a všetkým asistentom, s ktorým sme spolupracovali. Dnes je skutočne veľký deň pre obete, pretože robíme obrovský krok vpred a ja dúfam, že v tomto parlamente vyšleme veľké posolstvo pomoci všetkým obetiam, nielen obetiam e, rodového násilia, ale všetkým obetiam, ktoré sú zachytené v tejto správe. A ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz dávam slovo pani Romero z výboru Libe. Nech sa páči. Aj ja by som rada v prvom rade poďakovala všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, ktorí nám pomohli vylepšiť znenie tejto správy, rovnako ako všetkým poradenským týmom a predovšetkým spravodajkyni z EPP za to obrovské úsilie, ktoré vyvinula, aby sme mohli pokračovať s touto iniciatívou napriek všetkým ťažkostiam a zložitému problému. Áno, naozaj dnes ako Naša spoluspravodajkyňa Jiménez Besedil povedala, je naozaj veľký deň pre obete a dúfame, že toto posolstvo sa dostane nielen k obetiam, ktoré sú, e, ktorí ako prví e, využijú alebo budú e, teda zbierať plody tejto smernice a tohto textu a využijú teda opatrenia ochranu tohto opatrenia. Dúfame, že aj belgické predsedníctvo to podnieti a podporí a dúfame, že to na plene schválime do konca belgického predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A skôr ako začneme hlasovať, len pripomínam, že ide o hlasovanie, ktoré nám umožní postúpiť stanovisko rade. Je to orientačné hlasovanie. Začneme s hlasovaním. Začneme s kompromisom číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Kompromis číslo 2. Za? Proti? zdržali sa, je to prijaté. Číslo 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 27, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 134, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 30, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Asi sme zabudli na kompromis číslo, ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, kompromis číslo 5, na ten sme zabudli, takže vraciame sa trošku. Peťka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz 33 už máme. Tá je prijatá. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 141. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 142. Kto je za? Proti? Zdržali sa Ospravedlňujem sa, tento pozmenujúci návrh vypadáva. Dobre. Tak 142. Ehm, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz kompromis číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 36. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. 146 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 148. Prekontrolujeme si to. Dobre, takže 147. Otváram hlasovanie. vote is closed. Hlasovanie ukončené. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh je zamietnutý. Teraz vidíte výsledky. A teraz 38, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 151, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 152, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 157, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 9, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 42, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 43, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 163, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 165, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 164, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dobre, takže vypadáva, tak ideme na 166. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 167, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že by sme si to mali overiť elektronicky. 167. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 31 za, tak 32, pretože pán López tiež hlasuje. 34 proti, dvaja sa zdržali, takže je to zamietnuté. Takže 46, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 47, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 168, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. 168. Hlasujeme o 168. Uzatváram hlasovanie. 39 za, takže 28 proti, 1 sa zdržal, takže je to prijaté. 48, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 169, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 49, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 171, no vypadáva, takže ideme na 100, 170. Kto je za? No, počkajte chvíľočku, ešte tam asi nie sme. We cannot vote on uh, 148, on uh, 170, because 148 fell. Yes, so we go to So we this. go to 173. Yes. So we go to amendment. Takže ideme na 173. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 174, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 51, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 52, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 176, kto je za, áno, tento vypadáva, dobre, takže ideme na, na 178, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 181, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 182, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 185, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 183, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 223, kto je za, proti, zdržali sa Musíme si to overiť, myslím si. 223 overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 42 za, teda 43 s pánom Lópezom, ale 28 proti, nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. 57. prvá časť. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Áno. Toto vypadáva. Dobre, takže prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 190 vypadáva. 191 tiež, dobre. Takže ideme na... No, no, no. we go Uh, sorry, 58 yes. is linguistic, 194. So we go to amendments 194. Takže 194, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 59, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 60, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 195, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 196, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Myslím, že si to musíme elektronicky overiť. 196, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zo socialistskej skupiny je tu jeden hlas navyše, tak vás poprosím. Jeden od socialistov nemôže hlasovať. Dobre, je to v poriadku? Uzatváram hlasovanie. Tridsaťdva za, 37 proti, teda 33 za aj s pánom 37 proti, nikto sa nezdržal, takže je to zamietnuté. Dobre. 197, kto je za, proti, zdržali sa pri zamietnuté. 198, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 199, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 200, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 61, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 203, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 201, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 61, druhá časť, tá vypadáva. Takže ideme na 62, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 63, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 64, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 65, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 205 vypadáva. 66. to je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 69. Zdržali sa prijaté. 206. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. 70 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 71 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 72 za, proti, zdržal sa schválené. 73 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 74 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Dvesto desiatka, tretia časť za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 75 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 76 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Dvesto šestnáctka za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 215 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 78 prijaté 220. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tak prosím. Otváram elektronické hlasovanie 220. Končím hlasovanie. prijaté. 40 za, 30 proti. A teraz 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 224 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 225 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz 81 za, proti, kto sa zdržal, prijíma sa. 226 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 82 za, proti, prijaté, 83 za proti, to sa zdržal prijaté, 227 za proti schválené, 228 za proti, kto sa zdržal. Budeme to preverovať elektronicky. Otváram hlasovanie k 228. Končím hlasovanie. schválené 36 za, 33 proti, 35 za, 33 proti. Myslím, že 219. O tom sme nehlasovali. Je to môj pozmenujúci návrh a zda by bolo dobre, keby sme sa k tomu vrátili. 219. prosím. Tak, najprv odpoveď pani Jana Kodakis. Skonštadovali sme, že máme lehotu 20 dní na podanie pozmeňujúceho návrhu, tak sme to nemohli prijať. Pán Tarabela. To som chcel povedať, tá 215, tých 20 neprijatí, takže 219 tým pádom vypadáva. Ďakujem, môžeme teda pokračovať.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 A teraz 230 za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme elektronicky. Ešte raz 230. Končím hlasovanie. 35 za, 34 proti, schváľuje sa. Končím hlasovanie. Uzavrali sme hlasovanie a výsledok je jasný. Nech sa páči, pani Lulík. Musíte zdvihnúť ruku, aby sme vedeli, ako hlasujete. Ja som to povedala okamžite. Takže hlasujeme o 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjima sa jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Schválené 89 za. Ja, pardon, to sa O tom sa nehlasuje. Číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 93. Za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie k 93. Pani Loring, prosím. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 41 proti. Takže návrh je zamietnutý. Teraz hlasujeme o čísle 3. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Prekontrolujeme si kompromis číslo 12, otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Návrh je prijatý. 64 za 5 proti. Teraz pozmievací návrh 98. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnutý Číslo 5 za, proti. Zdržali sa Myslím, že to si musíme prekontrolovať. Peťka, otváram hlasovanie. The vote is closed. And... Hlasovanie je ukončené. 41 hlasov za, 30 proti. Návrh je prijatý. Šestka, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa prijaté. 103 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 104 za, proti, zdržali sa Myslím, že to si musíme prekontrolovať 104, takže otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 36 za, 35 proti, takže prijaté. Teraz prejdeme k 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Deviatka, tri časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Desiatka za, proti, zdržali sa. Elektronicky to skontrolujeme, hlasovanie je otvorené, je to desiatka. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 38 za 31 proti, takže prijaté. 108 za proti. Zdržali sa. Myslím, že si to musíme prekontrolovať. Je to prijaté. Takže 109. za, proti, zdržali sa, prijaté. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa. A to si musíme prekontrolovať, takže 15 otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 14 hlasovalo za 30 proti. Prijaté. 112 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Trináctka za, proti, zdržali sa prijaté. 111 za, proti, Zdržali sa? Myslím, že to si musíme prekontrolovať. 111. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 38 za 31 proti prijaté. 14 za proti zdržali sa prijaté. 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 113 za, proti, zdržali sa. Myslím, že prijaté. Chcete to prekontrolovať? Dobre, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 40 za, 31 proti. Prijaté. Teraz kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté 117 za, proti, zdržali sa, prijaté 18 za, proti, zdržali sa, prijaté 118 za, proti, zdržali sa, prijaté 19 za, proti, zdržali sa, prijaté 20 za, pre, proti, zdržali sa, prijaté 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti zdržali sa prijaté a teraz 23 za, proti zdržali sa prijaté A teraz hlasujeme elektronicky o správe v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A je to prijaté 64 hlasovalo za, 1 proti. Gratulujem našim obom spravodajkyniam za ich eh, veľmi dobrú prácu. Srdečne ďakujem aj všetkým tým, ktorí sa tiež e, zasadzujú za to, aby e, sa e, teda zjednodušila ochrana obetí násilia. A chcela by som poďakovať aj predsedovi výboru LIBE, aj sekretariátu nášho výboru, aj výboru LIBE za veľmi dobrú spoluprácu pri tejto našej spoločnej téme. Ďakujem. Please, we have um, FAM committee meeting starting, so please... Budeme tu pokračovať uh, zasadnutím výboru pre práva žien, takže prosím vás, ak nie ste jeho členom, tak prosím opustite miestnosť, aby sme mohli pokračovať v našej práci.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 Då återupptar samutskottet sitt sammanträde. Vi... Začneme e, so zasadaním nášho výboru. Bod číslo 3, prijatie nášho dnešného programu. Bod 12 nebudeme mať, pretože príslušný výbor zmenil svoj program. Prosím, máte nejaké návrhy na zmenu? Nie je to tak, takže prijímame bod 4 a to sú oznámenia predsedajúcej. Chcem poinformovať o tom, že generálny tajomník OSN Michel Bachelet čiže bývalá e, Prezidentka Chinema eh, v Čile má viesť nové oddelenie a eh, predsednička tohto výboru napíše list teda tejto, eh, tejto novej vymenovanej predsedničke výboru pre ženy a mládež. Ďalej schválenie zápisnice zo 14. júla. Ak nemáte žiadne poznámky, tak pre ukončením dnešného rokovania budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Ďalej, pokiaľ ide o odporúčanie koordinátorov, konalo sa včera toto zasadanie koordinátorov. Budeme mať správu o európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní Okrem toho správa pre výbor EMPL, skôr ako stanovisko pre tento výbor, kde pôjde o sociálnu politiku a o otázky trhu práce a sociálnych štandardov. Budeme formulovať pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíme gestorskému výboru. Rovnako budeme postupovať, aj pokiaľ ide o dohľad nad finančnými inštitúciami. Pokiaľ ide o správu, ktorá sa týka zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb, príslušný predseda zašle list gestorskému výboru v tejto záležitosti, čiže nebude to správa Okrem toho sme diskutovali o našom pracovnom programe na rok 2011. Verejné vypočutia by mali mať tieto témy. Čiže najprv sa chceme venovať klimatickým zmenám, otázke Turecka, ďalej otázke rovnoprávnosti a otázke situácií žien v konfliktných situáciách a počas vojen. To budú teda témy pre verejné vypočutia. Ďalej sme sa dohodli, že zrealizujeme tieto e, cesty delegácií, čiže jedna do Varšavy na prípravu poľského predsedníctva, jedna delegácia pocestuje do Dánska, aby pripravila predsedníctvo a ďalšia delegácia do Chorvátska. Zastávame názor, že ešte jedna delegácia by mala vycestovať do Palestíny. Dohodli sme sa na tom, že e, by, ma, by sme mali stanoviť tému Medzinárodného dňa žien v marci 2011 a mala by to byť úloha žien v budúcej Európskej únii. Chceli by sme sa zaoberať úlohou žien v zahraničnej politike, teda ako jednu z parciálnych tém. A na zasadaní koordinátorov sme sa ďalej dohodli na tom, že predsednička skoncipuje list um, určený komisii, ktoré sa bude týkať dopadovej štúdie, teda smernic, konkrétne pôjde o smernicu o materstve. Radi by sme si počuli názor komisie v tomto ohľade Malo by sa to udiať za predpokladu, že sa ten harmonogram nepredloží príliš neskoro, aby sme na plene mohli o tom novembri hovoriť. Takže to boli informácie zo zasadania koordinátorov, ktoré sa konalo včera. A teraz sa dostávame k bodu 7 a to je vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov. V marci 2010 sme sa na zasadení koordinátorov dohodli, že skoncipujeme stanovisko pre výbor IMCO. Ide tu o vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov. Pani Papadopoulos bola zodpovedná v našom výbore a ja by som jej teraz udelila slovo. Pani predsednička, rada by som veľmi úprimne a srdečne poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín, ako aj kolegom europoslancom, e, ktorí tými 40 pozmenujúcimi návrhmi vylepšili text e, správy o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Ide o stanovisko, ktorého cieľom je, aby sme zaniesli pozitívne prvky do reklamy a zároveň, aby sa rešpektovala osobnosť ženy, aby sa nezneužívali určité stereotypy alebo kliše v reklame. My dúfame, že e, s prispením všetkých e, tu bude text, ktorý sme vylepšili. E, tiež by som poďakovala sekretariátu a všetkým asistentom, ktorí prispeli k vypracovaniu e, tohto textu. E, dúfam, že dnešným hlasovaním sa nám podarí tento návrh presadiť. Ďakujem za pozornosť. E, Ďakujem pekne, pani Papadopulu A prejdeme k hlasovaniu. Kompromis číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 15. Pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 18. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 5. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 23. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 28, kto je za. Overíme si kompromis číslo 6. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Dvadsať hlasovalo, 9 za, 11 proti, takže je to zamietnuté. Takže hlasujeme za 24, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 25, kto je za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Otvárame elektronické hlasovanie 25K. Overíme si 25. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dobre. 26, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 27, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 28, kto je za, proti, zdržali sa. Elektronicky si overíme 28. Uzatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 12 proti a 9 boli za. 29, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Takže si overíme elektronický kompromis číslo 7. Uzatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté 11 proti 9 za. Teraz 30, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tridsať jeden, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 34, kto je za. Overíme si 33, elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 11 za, 12 proti, takže je to zamietnuté. Číslo 34, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 37, Prepašte, pani predsednička, pokiaľ ide o hlasovanie o 35-ke, e, pani Kosta, to hlasovanie, ktoré sme teraz e, e, vlastne previedli, bolo by možné ho zopakovať ešte raz? I'm so sorry, Mrs. Matera, but when we have... Um, Ospravedlňujem sa, pani Matera, ale keď už som vyslovila výsledky hlasovania, tak už nemôžeme opakovať hlasovanie. Také to sú pravidla, takže pokračujeme. Ospravedlňte sa, ale eh, bolo hlasovanie tu na výbore, kde ste zopakovali eh, hlasovanie, aj ste vtedy povedali eh, výsledok, ale jednoducho musela som to zopakovať. Bolo to predchádzajúce zasadnutie a mám k tomu aj svetkov, že to takto prebehlo. Bol to technický problém vtedy, ale teraz je to naozaj veľmi jasné. Takže ideme ďalej. 37. hlasovanie. Kto je za, proti? Zdržali sa e, zamietnuté. Pani Matera. Pretože Eh, mala, vy ste pokračovali v hlasovaní a ja som teda nemohla hlasovať ani v tomto prípade, pretože som eh, bola, eh, moja pozornosť bola odvedená trošku inde a Ja som tieňová spravodajkňa, takže rada by som sa zapojila. Dobre, tak budeme hlasovať elektronicky. Hlasujeme. 37. prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa 10 proti, 9 za. Pokračujeme 39. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa overíme v poriadku. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 10 za, 4 proti, 7 sa zdržalo hlasovania. Teraz 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Myslím, že to musíme opäť preveriť. Takže 40, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to jasný výsledok, 20 za, 3 proti, teda schválené jednotka, kto je za kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, schválené. Teraz hlasovanie o celej správe, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 za, 3 proti. Blahoželáme pani spravodajkyni tomuto výsledku. Ďakujem.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 a preto poprosím pani Thompson, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani predsednička v mene Gur, pani Gurmaj by som rada prečítala jej pripomienky ešte prv, ako budeme hlasovať. Je zodpovedná za gender mainstreaming, a žiada vás o podporu svojej práci, o návrhu aktu, pokiaľ ide o voľbu poslancov do Európskeho parlamentu vo všeobecných a priamých voľbách. Podľa môjho názoru je to náročná správa. My by sme radi podporili všetky aspekty rodovej rovnosti a preto vás chcem poprosiť, aby ste podporili jej pozmenujúce návrhy. V prvom rade by chcela stanoviť limity pre stanovenie zastúpenia mužov a žien, čiže malo by ísť o 40 zástupcov na strane mužov i na strane žien. Ďalej, pokiaľ ide o pomerové zastúpenie jednotlivých národnostných menšín, to je pozmeňujúci návrh číslo 2. A posledná vec, poslankyne, ktoré sú gravidné alebo porodia sa nebudú nahrádzať. A ona chce navrhnúť, aby sme umožnili poslankyňam Európskeho parlamentu, aby ich bolo možné zastúpiť v prípade gravidity pôrodu alebo adopcie dieťaťa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Bauer, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som vás chcela požiadať, aby ste posunuli hlasovanie o tomto stanovisku, pretože pokiaľ som ja informovaná, je veľmi pravdepodobné, že celá táto správa bude stiahnutá. Nejde tu totiž o zastúpenie jednotlivých pohlaví, ale ide predovšetkým o to, či súhlasíme s celkovým európskym zoznamom, alebo nie. To je naprosto politická záležitosť a o tom sa ešte nehovorilo ani vo výbore AFKO. Tedy ja mám pocit, že v tejto chvíli sa žiadna politická diskusia ešte nekonala. A myslím si, že je troška skoro v tejto chvíli rozhodovať o tejto téme. Thank you. Uh, Pani Janodekakis, ja by som podporil tento návrh. Ja som, bol, ja som bola veľmi prekvapená, že teda neviem o tom, že by sme tento zoznam mali v rukách, keď nemáme zoznam, nemôžeme mať ani kvóty. Keby sme boli mali tento zoznam, tak je to iná vec. Ja by som tiež podal návrh, aby sme to zatiaľ stiahli. Ďakujeme pekne. Dobre, výbor Avko žiada s tým, že hlasovanie bude vo výbore 9. novembra a je to uznesenie koordinátorov. My sme povedali, že pozmenujúce návrhy sa budú podávať priamo výboru AFKO, ale viete, je to záležitosť členov tu, vo výbore. Či teda chcú hlasovať, alebo nie. Čiže, čiže dnes, alebo v nejakom inom čase. Chcem vás po, poprosiť, ak chcete, aby ste hlasovali dnes, aby ste zdvihli ruku, ste za to, aby sa hlasovalo dnes? Ak si myslíte, že by sa malo posunúť, tak prosím vás, zdvihnite ruku. Teraz. Tak, kto si želá, aby sa táto téma presunula, teda je hlasovanie. Vidím, že je to väčšina. Dobre, takže v poriadku. Rozhodli sme v tejto veci, e, tým sa naše hlasovanie k tejto téme presúva. Ide o ženy, ktoré pracujú v prekerných eh, podmienkach eh, na neistých pracovných miestach. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Je to veľmi aktuálna téma, eh, kde sú veľké vplyvy ekonomických faktorov a tak ďalej. Konštatujeme, že postavenie žien na, na neistých pracovných miestach a v neistých pracovných podmienkach sa e, zvyšuje, e, zarábajú aj veľmi, e, majú veľmi nízke platy. Pani Thompson má slovo, nech sa páči. Súhlasím. S vami je to veľmi dôležitá správa a myslím si, že môžeme okamžite prejsť k hlasovaniu. Tak, Mrs. Thompson, då we start the vote. Ďakujem pekne, budeme hlasovať. Kompromis číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Overíme to. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 prijatá, 14 za, 9 proti. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. Overíme to, 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 19 ku 6, 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Výbor MP 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. 6, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Overíme to. 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15 proti, 8 za. M plus 4 odpadá osmička, takisto 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdrhá hlasovania, príjma sa kompromis 4, za, proti, kto sa zdržal, príjma sa 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 31, za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa Overíme ešte raz. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13 proti, 11 za, 30 dvojka za proti, zamieta sa. Ample 1 to sme už hlasovali, takže 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Myslím, že toto musíme opäť overiť, takže ešte raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 13 za, 11 proti, schváľuje sa. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Dobre, tak to overíme. Peťka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 13 hlasov za, 12 hlasov proti. Trojka, MP za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 39 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 40 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. MP 9 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa desiatka za proti, prijaté dvanáctka za proti, kto sa zdržal prijaté dvojka za proti, kto sa zdržal prijaté 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, 17, pro, za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, 41, za, proti, kto sa zdržal to overíme. Takže ešte raz 41. Končím hlasovanie. jednotka zamieta sa 13 k 12. 42 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. 5 Apple za, proti, kto sa zdržal hlasovania, 7 kompromis za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. 47 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. ale vrátila som sa z výboru pre rozpočet. Hlasovali sme rovnako. A všetci hlasovali veľmi pomaly. Teraz je nás tu iba pár nemáme často sledovať. Tlmočníci majú problémy. Mohli by sme to troška spomaliť. Ide to v obrovskom tempe. Teda to, ako sa hlasuje vo výbore pre rozpočet a hlasovanie je tu. To sú dve diametrálne veci, takže poprosím vás, aby bolo tempo kľudnejšie. Dobre, hovorí pani predsedajúca, takže pôjdeme troška pomalšie. Poprosím vás, aby ste mi povedali, akým spôsobom by ste si hlasovali, predstavovali, prečo nie môžeme nasadiť kľudnejšie tempo. Takže prosím, dávajte pozor, budeme pokračovať. Je to 48. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Dobre, overíme to. Otváram hlasovanie. Ešte raz 48. Dúfam, že ste si všetci vedomí toho, že hlasujeme o 48. Končím hlasovanie. Takže 26 členov nášho výboru hlasovalo za, teda návrh je prijatý. A teraz, milí priatelia, môžeme pokračovať. Navrhujem, aby sme hlasovali o 49, kto je za kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté. Pokiaľ súhlasíte, kompromisné návrhy číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania tak to musíme overiť. Tak ešte raz, Peťka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 12 za 14 proti. Návrh A výboru MPL, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. B. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 13 hlasov proti, 12 hlasov za, 11 za, proti. To sa zdržal hlasovania, príjma sa. D, Ample, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Ečko, za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? Musíme to overiť. Takže ešte raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 18 hlasov za, 8 hlasov proti, 13 za, proti. Kto sa zdrža hlasovania? zamieta sa. Štrnáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Šestnáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa C, Ample, za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom materiáli. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 21 hlasov za, 4 hlasy proti. Gratulujem. Gratulujeme pani Thompson ešte raz. sa chcem poďakovať za vašu spoluprácu pri tomto hlasovaní. Teraz bod 10. Ide o príspevok politiky Európskej únie k podpore rovnosti mužov a žien pri boji proti kriminalite. Budeme mať potom diskusiu k tomuto bodu. Spravodajkyňou je pani Záborská. Je to iniciatívna správa. Koordinátori o tom hlasovali 14. novembra. Máme pracovný dokument, ktorý predložila pani spravodajkyňa. Mali sme diskusiu e, s pozvanými expertami. Bolo to 23. júna. Pani správodajkyňa poukázala na dôležitosť zodpovednosti rodičov. Okrem toho je treba investovať peniaze na prevenciu kriminality. Takže najprv dám slovo pani Záborskej. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička, za uvedenie mojej iniciatívnej správy na tému v e, prínos európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien v boji proti kriminalite mladistvých e, hneď na začiatku sa chcem poďakovať za všetky príspevky ktoré odzneli počas nášho verejného vypočutia takého krátkeho verejného vypočutia ktoré sme mali pred časom. tie podnety boli eh, veľmi zaujímavé a snažila som sa viaceré z nich zapracovať do eh, mojej správy. hneď eh, v úvode chcem povedať že je to téma ktorá e, je v istom slova zmysle kontroverzná aj na verejnom vypočutí zazneli rôzne názory na to aký má vplyv e, rodina e, na budúcnosť mladých ľudí ako vplýva na, na kriminalitu mladistvých a tak ako som povedala aj vtedy tak teraz to chcem zopakovať e, aby sa predišlo nedorozumeniam tak vo svojej správe som sa opierala o e, oficiálne uznané medzinárodné politické a hospodárske inštitúcie ako je organizácia spojených národov rada európy oecd svetová banka E, inštitúcie európskej únie či už európsky parlament alebo európska komisia who e, e, aby som vlastne predišla možno niektorým nedorozumeniam ktoré by mohli pri diskusii <clears throat> vyvstať v tejto téme, e, tejto téme sa venuje e, dosť veľká pozornosť v poslednej dobe, pretože e, kriminalita mladistvých narastá a nie len to, že je čím ďalej viacej mladých ľudí, ktorí, ktorí kriminalitu páchajú ale kriminalita sa posúva čím ďalej do nižšej vekovej skupiny a zároveň E, tá kriminalita je podstatne násilnejšia tie trestné činy sa vyrovnajú často trestným činom páchaným e, dospelým ľuďom. Keď e, hovoríme o kriminalite mladistvých, tak často sa pripisuje často sa pripisuje zodpovednosť rodine, zodpovednosť rodičom, zodpovednosť prostrediu, v akom to dieťa vyrastá. Samozrejme, že to prostredie má svoj vplyv a hovoria o tom aj závery e, renomovaných oficiálnych inštitúcií ale e, na druhej strane už menšia pozornosť sa venuje tomu ako je tá rodina v ktorej to dieťa vyrastá zabezpečená aké má ekonomické predpoklady eh, na to aby eh, tie deti vyrastali v eh, zdravom prostredí. spoločnosť chce aby deti boli, aby sa dobre učili aby boli vychované, vychované aby boli prínosom pre budúcnosť štátu ale na druhej strane menej sa už venuje tomu či tí rodičia majú E, dostatočné podmienky na to aby ten vývoj dieťaťa bol zdravý. E, preto som sa vlastne sústredila na politiku rovnosti e, mužov a žien na politiku rovnosti či už na trhu práce pri zosúladení rodinného a pracovného života na podporu rodičov ktorí sa venujú deťom a chcela som upozorniť e, e, na to že v tejto oblasti, e, tejto oblasti sa stále nepripisuje dostatok dôležitosti. zakrátko budeme, budeme hovoriť o, to, o správe o nebezpečí internetu pre zdravý vývoj dieťaťa o nebezpečenstve a sexuálnom obťažovaní a obchodovaní s malými deťmi a tu tiež e, e, e, tento jav narastá a tu takisto vidím, vidím dôležitosť rodiny pretože tak ako včera zaznelo na verejnom vypočutí to násilie na deťoch nie je páchané len dospelými ľuďmi ale je páchané aj deťmi deti vzájomne na sebe páchajú sexuálne násilie čiže takisto páchajú, kriminalitu. vo, svojej, správe som chcela poukázať aj na to že, že jednotlivé členské štáty majú svoju zodpovednosť že nie je možné centralizovať e, politické aktivity v tejto oblasti len na úroveň európskej únie na úroveň európskeho spoločenstva ale e, európska únia e, by mohla vo svojich politikách či už komisia alebo parlament podporovať vnútroštátne, vnútroštátne iniciatívy poskytovaním rozpočtových prostriedkov na projekty ktoré z organizujú jednotlivé vlády mimovládne organizácie alebo e, e, organizovať takisto určitú sieť určitý network na výmenu tých najlepších postupov a informácií. E, v keď sa dotknem ešte oblasti rodičovských práv a povinností e, je nepopierateľné že tá rodina je e, najdôležitejším prostredím e, v ktorom to dieťa vyrastá ale v súčasnosti už nie je jediným prostredím s touto úlohou a dokonca nie je často ani rozhodujúcim prostredím a preto vo svojej správe hovorím o podpore politík e, európskej únie e, v, oblasti e, rovnosti medzi mužmi a ženami nielen vo vzťahu k rodičom ale aj k iným ktorí sa o tieto deti starajú. čiže treba myslieť aj v širšej rovine na sociálno ekonomické prostredie v ktorom to dieťa žije ešte sa dotknem eh, eh, jedného aspektu v súčasnej dobe eh, často hovoríme európsky parlament prijal niekoľko správ ktoré sa týkajú demografickej situácie. demografická situácia v európe je vážna a nielen preto že stárne obyvateľstvo ale aj preto že pôrodnosť klesá to znamená, že mladí ľudia, malé deti by mali byť istou vzácnosťou pre Európsku úniu. Nielen preto, aby z nich ich rodičia mali radosť, ale v prvom rade preto, ale aj preto, že tieto deti raz zabezpečia hospodársky rast alebo hospodársky rozvoj e, Európskej únie. Čiže nemôže nám byť jedno, v akom prostredí tie deti vyrastajú pretože tieto deti, e, sú nielen ktoré, ktoré e, skončia ako mladiství kriminálnici nie sú len finančnou záťažou v tom aktuálnom období e, pre spoločnosť keď sú mladí a páchajú trestnú činnosť ale do budúcnosti sú istým ekonomickým deficitom ktorý, e, ktorý tá spoločnosť bude mať lebo sa nebudú môcť e, zapojiť do, do, e, do pracovného procesu a vlastne ako keby boli na ťarchu celej spoločnosti. keď hovorím o tom tak, tak možno by to vyzeralo že, že takáto je väčšina, väčšina mladých ľudí taká, tak, také nepriaznivé prostredie je vo, vo väčšine rodín. nie je to pravda veľká väčšina mladých ľudí vyrastá v dobrom prostredí veľká väčšina mladých ľudí sú e, ľudia ktorí, ktorí, e, ktorí budú raz e, prínosom pre túto spoločnosť. skôr prečo som chcela upozorniť na tento problém je že kriminalita mladistvých má narastajúcu tendenciu narastajúcu tendenciu a stáva sa je čím ďalej tým viacej politickým a ekonomickým problémom európskej únie. myslím že, že e, e, v, vo svojej správe alebo vo svojej správe som, som sa snažila aby, aby e, európsky parlament aby Európsky parlament e, doporučil štátom Európskej únie, aby sa na, e, e, podiel rodičov pri výchove detí pozreli aj z toho ekonomického hľadiska aby boli pripravené aby boli urobené aj na úrovni európskej komisie štúdie ktoré, ktoré ukazujú jasne hospodársky prínos v takom prípade že z toho dieťaťa sa nestane kriminálnik že tá rodina ho pripraví do života aby bol, aby bol prínosom čiže aký je, aký je e, pozitívny vplyv dobrej výchovy detí a na druhej strane aký je negatívny dopad e, pre, e, e, spoločenstvo ak, to dieťa, ak z toho dieťaťa stane, stane kriminálnik. ja myslím že by sme mali vrátim sa k tej prvej vete ak, ak žiadame od rodičov aby si plnili svoje rodičovské povinnosti tak na druhej strane musíme myslieť aj na to aby si mohli uplatniť aj svoje rodičovské práva a e, v istom slova zmysle e, mali e, finančnú nezávislosť na tom aby, aby boli finančne nezávislí od nejakých vonkajších vplyvov ktoré by mohli negatívne vplývať na ich deti. pani predsedníčka ďakujem veľmi pekne za možnosť uviesť svoju správu a mm, ďakujem už dopredu všetkým kolegom a kolegyniam ktoré budú mať svoje, svoje poznámky doplnenia k mojej správe veľmi rada budem s nimi o tom diskutovať. ďakujem pekne. ďakujem pekne pani záborská. Teraz pani Kosta ako prvá požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme by som chcela poďakovať pani Záborskej za túto zaujímavú správu, ktorá je veľmi podnetná a dôležitá v mnohých oblastiach. Myslím si, že môžeme zdieľať eh, túto obavu a tú myšlienku, že členské štáty a EÚ by mali byť viac zodpovedné, pokiaľ ide o konkrétne podmienky, ktoré by mali e, e, umožňovať, aby e, sa ľahšie dal zlúčiť, zlúčiť pracovný život a rodinný život. súvisia teda e, s výkonom e, rodičovských e, povinností, na ktoré často zostáva čoraz menej času. Toto súvisia s dôležitou otázkou uznania hodnoty toho, čo sa v Taliansku nazýva práca starostlivosti o deti. Aj Pekingská konferencia, pripomínam, aj ďalšie dokumenty Európskej únie, aj členských štátov EÚ žiadajú, aby e, e, v BIP okrem e, klasických hospodárskych indikátorov sa tu nejako ekonomicky zhodnotila aj tá neviditeľná práca, ktorá však predstavuje obrovský zdroj socializácie a humanizácie nových generácií, tak ako o to žiada aj pani Záborská. Myslím si, že prevencia kriminality mladých e, je dôležitý bod v tejto súvislosti. Možno to, čo by som navrhla, je, aby sme viac venovali pozornosť iným zdrojom, ktoré môžeme podporovať. Napríklad e, ide o podporu e, mládežnických organizácií okrem rodín, aj teda vzdelávacie organizácie by mohli toho urobiť viac a mohli by teda zaplniť ten prázdny čas, ktorý je v živote mladých ľudí často. Takže je dôležité zapojiť tie e, organizácie, v ktorých sa môžu združovať deti a mladí ľudia. Títo môžu často e, suplovať, e, ak teda rodina sa nachádza, ak sú tam nejaké problémy v rodine. A E, teda ide o to, aby sa toto odrazilo aj v výpočte BIP. Aj e, teraz z kultúrneho pohľadu je dôležité zhodnotiť, koľko e, stojí, ak teda sú tu nejaké problémy, ak tu niečo chýba v oblasti rodiny a aj teda aký je prínos žien, napríklad aj žien, ktoré vychovajú svoje deti samé, A teda súvisí to aj s, s väčšou požiadavkou flexibility pracovnej doby. Žiadali, im toto žiadali, ale vlastne to, čo dostali, je len väčšia neistota na trhu e, práce. A to teda nie je, nie je mm, ono. A myslím si, že zaujímavé by bolo aj keby sme sa snažili lepšie pochopiť, aké sú ďalšie podmienky, ktoré pomáhajú eh, čeliť určitým sociálnym eh, chorobám, patológiám. Nie všetko môže byť len na, chrb, na chrbte, na, na pleciach rodín, ktoré sú dnes v Európe eh, čoraz ohrozenejšie. Ide aj o závislosti, ktoré teda rastú medzi mladými ľuďmi. Myslím tu teraz na alkohol, na drogy, Ide teda o vplyv na životné e, štýly, ktoré, e, na ktoré často pôsobí aj trh a trhové sily. E, veľmi často v jednotlivých členských štátoch sa zameriava pozornosť na závislosť na narkotikách a alkohole mladých ľudí. Ja si myslím, že v tejto oblasti si naozaj to vyžaduje, aby sme tu mali oveľa komplexnejšiu politiku a prístup. A na záver, možno by sme mali zdôrazňovať. E, samozrejme, nie je že je tu aj e, súvislosť medzi e, kriminalitou mládeže a predčasným opušťaním škôl zo strany mladých ľudí. Aj tu by sa mali členské štáty viac posnažiť. Európska komisia vo svojom oznámení o vzdelávaní Ehm, hovorí o ehm, potrebe e, podporovať e, rodiny v tom, aby zabraňovali tomu, aby e, mladí ľudia predčasne opúšťali školy a štúdium, teda neukončovali svoje štúdium. Takže povedala by som, že e, súhlasím s tým, aby sa vytvorila nejaká sieť na ochranu a e, pomoc e, pre rodičovskú zodpovednosť. To je naozaj veľmi dôležité a správne a treba aj vytvoriť toto hodnotenie dopadov. A možno by bolo dobre vytvoriť aj nejakú sieť ďalšiu podpornú sieť, pretože často sa rodiny môžu nachádzať v zložitej situácii, často pozostávajú len eh, z jedného rodiča. Takže súvisí to aj so vzdelávaním, s mládežnickými organizáciami, aj s politikami, ktoré eh, pomáhajú bojovať proti závislostiam mládeže. Príklad eh, z mojej strany v Taliansku v posledných rokoch sú hlasy, aby sa toho robilo oveľa viac v boji proti e, alkoholizmu e, medzi mládežou. E, v Taliansku 13-roční sú, vlastne alkoholizmus je medzi 13-ročnými najrozšírenejší v porovnaní so všetkými ostatnými členskými štátmi EÚ. Takže treba, aby aj sme spomenuli inštitúcie, ktoré sú relevantné v tejto oblasti. Ďakujem pani Kosta pani Meslinskin no potom pani Intveld. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne hovorí pani Intveld. I hneď po vystúpení budem musieť odísť, ale predrečníčky e, mali skutočne dlhý rečnícky čas. Bohužiaľ, nemohla som sa zúčastniť rozpravy minulosti, pretože inak by som spochybnila vôbec eh, podstatu, opodstatnenie tejto spravy, aby som si mala Myslím, že my by sme si mali položiť otázku, za čo je zodpovedná EP a za čo Európsky parlament Európska únia a za čo my. Však tu máme otázky základných práv a práv a Snažili sme sa za posledný rok alebo rok a pol do programu presadiť takéto správy. Ja si myslím a nechápem aj postoj EPP. EPP je toho názoru, že rodiny Eh, kde sú rodičia homosexuáli, tak touto otázkou by sa EÚ nemala zaoberať, rovnako ako otázkou ich manželských vzťahov, eh, náboženskými vzťahmi a tak ďalej, školami, eh, ako aj veľkými škádalmi zneužívania detí, to sa hovorí, že to nespadá do našej kompetencie e, do parlamentu a zrazu chceme hovoriť rodičom, ako majú vychovávať svoje deti. A jedna zo základných zodpovedností a úloh rodičov je práve to, že majú vychovávať svoje deti. A táto správa, no neviem, ja osobne hovorí sa tu o rodičovstve, o skutočnom materstve a otcovstve, e, effective parenting po anglicky Ide o určitú morálnu víziu. Samozrejme, každý má nejaké morálne názory. Ja si nemyslím, že my tu v parlamente a v Európskej únie by sme mali stanovovať, čo to znamená byť skutočným otcom alebo matkou. Ja si myslím, že každý si môže zadefinovať, ako chce vychovávať svoje deti a niektoré oceky v tejto správe, ak dovolíte, pani predsednička, sú tam oceky, ktoré sú skôr retroaktívne, e, zastaralé. E, je tam, e, sú tam do, to, dokonca znenia, ktoré hraničia s hysteriou. Stále sa tam hovorí o hrozbách. V súčasnosti nemáme viacej hrozieb ako v minulosti alebo v ktorých budú v budúcnosti, takže buďme skutočne racionálni, rozumní. Ja si myslím, že EÚ by mala byť bokom toho, ako rodičia vychovávajú svoje deti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pani Sophie Intveld a pani Sensin teraz. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za túto správu tejto správe som našla veľa zaujímavých odporúčaní, ale veľa aspektov, ktoré patria k tejto téme, boli ako si nepovšimnuté, respektíve neboli jasne vyformulované. Z tohto dnešného výkladu vyplýva skutočnosť, že spravodajkňa sa sústreďuje iba na úlohu rodiny pri prevencii kriminality. Ale správa sa volá ináč, čiže príspevok Európskej únie. Teda tak je to napísané v názve správy. To znamená, že by sme si mali položiť otázku, aký príspevok tu my môžeme mať. Ak je nedostačujúci, tak sa musíme spýtať, prečo je nedostačujúci. Naozaj potrebuje, potrebujeme integrovanú politiku pri predchádzaní kriminality. Potrebujeme rodinu, potrebujeme ten hospodársky background, to hospodárske zázemie, potrebujeme vzdelávanie, ktoré to bude podporovať a Spravodajkyňa sa sústreďuje na zodpovednosť rodičovského domu. Ja si myslím, že je dôležitá úloha škôl, mládežníckých organizácií, ktoré v rovnakej miere zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii kriminality mládeže. Dobre, rodičovský dohľad nie je dostačujúci na to, aby sme ochránili mladých ľudí pred kriminalitou. Mladí ľudia sa snažia o svoju nezávislosť, autonómiu. Je to prirodzená vec. A dokonca aj tí rodičia, ktorí si uvedomujú túto svoju úlohu, to všetko nezmenia. To znamená, že musíme zdôrazniť, že je to viacero faktorov, čiže e, rodina, škola, vzdelávanie, hospodárske podmienky. Dáme príklad z oblasti športu. Máme najlepšie skúsenosti v boxe. Ako náš tréner. Tento tréner si zobral svojich športovcov, teda tých, ktorí bude trénovať, zobral takisto z ulice a začal ich trénovať v boxe, teda miesto toho, aby sa mlátili na ulici. Čiže ja si myslím, že je to nástroj na podporu tejto aj rodičovskej výchovy. Čiže táto politika rovnoprávnosti v kontexte boja proti kriminalite sú, súvisí so sprost zo sprostredkovania vedomostí o rovnoprávnosti mužov a žien. To znamená, musíme jednoducho zrušiť tomu, aby sme mali isté také zafixované predstavy o roliach eh, mužov a žien. Musíme byť empatickí a musíme zohľadňovať tých mladých ľudí, ktorí majú problémy už v škole. V prípade, ak eh, mladí ľudia budú mať našu podporu, pokiaľ ide o ich zručnosti a o ich schopnosti, tak sa to pozitívne bude prejavovať aj na boji proti kriminalite. Musíme podporovať prevenčné programy na úrovni Európskej únie, pretože mladí ľudia si tak umocnia svoj e, pocit vlastnej hodnoty. Takisto učitelia by mali byť predmetom vzdelávania v tomto ohľade, aby túto otázku rovnoprávnosti zohľadňovali v školských systémoch. Štatistiky hovoria o tom, že veľká časť mladých ľudí nechceli byť e, kriminálnikmi, ale vyrastali v tzv. studených podmienkach, alebo podmienkach studeného odchovu v rodine. Takže ten zločin sa stal prirodzeným dôsledkom situácie, v ktorej sa nachádzali. Takže často sa stávajú e, obeťami pedofílie v rodine. Ďalej, ženy sú vystavené veľkému násiliu v rodine. A potom sa to týka samozrejme aj mladých a detí. Mladí ľudia a deti sa musia chrániť zo strany vlastnej rodiny a v rámci toho by mala mať eh, mládež dobrý prístup o prístup k vedomostiach o sexualite, ďalej o antikoncepcii, ďalej by mali byť informované o pohlavných chorobách, o profilaxii a podobne. Je tu jeden veľmi dôležitý e, problém e, s rodinami, kde, ktoré sú zmiešané a kde sú moje deti, tvoje deti, naše deti a kde ten vzťah nie je vždy férový. Čiže treba zvážiť aj náklady, ktoré nesie rodina v súvislosti s kriminalitou ale musí to byť komplexným spôsobom. To znamená, nemali by sme sa dívať iba na chýbajúcu, tak povediac výslednosť alebo výkonnosť, pokiaľ ide o výchovu v rodine. Neviem, čo sa konkrétne myslí pod makro ekonomickými informáciami, čiže aký vplyv môžu mať rodičia v súvislosti s bojom proti kriminalite mladých. Bolo by dobré, e, keby pani spravodajkyňa mohla tento odsek svojej správy ešte vysvetliť. Je to naozaj tak, že e, to povedomie alebo vedomie rodičov je ovplyvňované hospodárskou situáciou, čiže ten vzájomný vzťah nie je dostatočne zreteľný. Čiže je tu otázka e, zberu dát o kriminalite v súvislosti teda s mužami a ženami. Čiže nevieme, ako to je s kriminalitou mužov a s kriminalitou žien, teda pokiaľ ide o jednotlivé podiely. Je možné, e, že sú isté zločiny, ktoré robia muži, mladé, mladí muži a zase niektoré zločiny, ktorých sa dopúšťajú mladé ženy. Čiže bolo by dobre, keby sme posilnili v tomto ohľade našu spoločnosť spoluprácu e, na jednej strane s, so, zväzom, so zväzmi mladých, ale aj so staršími ľuďmi ja dávam do, pozor, do pozornosti aj e, moje návrhy. Myslím si, že doteraz sme sa príliš sústreďovali na úlohu